Dobre, vážení kolegovia, teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovania. Začneme teraz hlasovaním o rozpočte pre rok 2012. No a slovo má pán Fox, ktorý by rád vysvetlil, ako a prečo hlasoval. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Dnešné hlasovanie o rozpočte predstavuje ďalšiu stratenú